Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la séance est ouverte. Dámy a páni, otváram zasadnutie. Najprv by som vás chcel informovať o pár zmenách, ktoré sa týkajú nášho programu. Pravdepodobne ste dostali program e-mailom, pokiaľ ide o dnešné stretnutie, bod 4 a 5 kde ide o pána Kačina a o Srb, kde hovorí v správe o Srbsku. Táto správa sa nebude dnes konať, pretože pán Kačin mal problém dostať sa sem kvôli počasiu, dostane sa k nám až zajtra. A vlastne týmto pádom hlasovanie o jeho správe sa bude konať až o 4.30. Potom budeme počúvať pána Tanoka, ktorý hovorí o Čiernej hore. A on súhlasil nahradiť e, tento časový bod. Bude hovoriť o e, stratégii, e, bude hovoriť dnes. A ďalší bod v rámci programu bude, tak ako to je na programe, to znamená rokovania EU a Líbia, rokovanie o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbiou. A pokiaľ ide o zajtrajšie stretnutie, to znamená e, zajtra streda 1. decembra, vo svetle udalosti 8. novembra, v prípade pána Alajuna a a koordinátora pána Alvitino, náš predseda navrhol, že tento bod sa dostane na program zajtra. Pozvánky už boli rozposlané, dostali ich aj pán Safiziri, ktorý je e, ministrom zahraničných vecí a pán Mohamed Salan Ucdale, ktorý reprezentuje e, Front Polisario, pán Malasi, ktorý je e, ministrom zahraničných vecí Alžírska, sa zúčastní na našej spoločnej rozprave nemáme odpoveď z alžírskych úradov, tak sme sa rozhodli, že budeme mať dve výmeny názorov. Prvá sa bude konať o 9.15 do 10.00 zajtra ráno s pánom Ucalekom, ktorý reprezentuje Polisario a druhý, druhá výmena názorov sa bude konať zajtra od 11.00 do 11.45 za prítomnosti pána Fasifíriho, ktorý je ministrom zahraničných vecí Maroka. Bod číslo 9 čo je návrh uznesenia o Chorvátsku pána Slobodu. Ten zasa bude od 11.45 do 12.30, to znamená zajtra. A 2. decembra vo štvrtok bude mať výmenu názorov s pánom Peterom, Petrom Fitom, ktorý je zástupcom EÚ v Kosove a to bude o 10.40 a nie o 11.15 a potom budeme mať popoludní ešte správu pani Makovej kde sa hovorí o volebnom pozore, o misii volieb e, za stranu Európskeho parlamentu v Moldovskej republike. A e, tam boli voľby, ktoré sa konali v nedelu. A sú nejaké pripomienky k zmene nášho programu? Nie. Tak v tomto prípade sa vám poďakujem a, a zápisnicu vám predložím teraz druhý bod je vlastne schválenie zápisnice z posledného rokovania. Sú nejaké pripomienky? V poriadku, tak sa táto zápisnica príjma. Potom mám oznámenie e, od predsedu výboru. Korejský poloostrov a bezpečnosť na tomto ostrove e, v Ázii je vec, ktorá nás znepokojuje. Je to záležitosť, kde budeme do, veľmi pozorne sledovať implementáciu e, bežiacich diplomatických iniciatív, ako fungujú. Či už hovoríme o rozhovoroch Six Way Talks, kde sa Európska únia snaží e, stať účastníkom, priamým účastníkom, ale či sa nepodarilo, alebo o bezpečnostných iniciatívach OSN. A Zatiaľ môžem kolegom oznámiť toľko, že delegácia pre vzťahy s Koreou za Európsky parlament momentálne začína stretnutie, ktoré bolo naplánované už dávnejšie, ale ktoré, ktoré je veľmi dôležité vo svetle súčasných udalostí, kde sa Európska komisia bude sústrediť na politickú a ekonomickú situáciu, ale aj na celú sériu eh, humanitných udalostí, ktoré súvisia eh, s obyvateľstvom Severnej Korei. Takže Prvý bod programu bude pán, správa pána Tanoka, kde nám povie na niečo o Čiernej hore. Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. A som rád, že môžem predstaviť e, moju, e, môj návrh, moje zmluvy. E, je to reakcia na odporúčania Európskej komisie, aby, ktoré boli určené rade, aby e, Čierna hora dostala štatút kandidátskej krajiny. Neodporúča sa, aby sa začali rokovania čím skôr, pretože je tu celá séria benchmarkov, ktoré ešte musia byť e, splnené predtým, než sa môže začať vlastne konkrétne rokovanie. Vo svojej správe sa o tomto vyjadrujem a Skutočne mi je ľúto, že máme takýto moment, model, ktorý bol prijatý zo strany komisie, kde rozlišujeme medzi kandidátským štátutom a negociačnými rozhovormi. To súvisí s tým, že e, jeden členský štát má pripomienky a vidíme, že teraz e, sa do takéto situácie dostala Čierna hora. Ja si myslím, že v rámci procesu negociácie e, pred predtým, než sa otvorí nejaká kapitola. To znamená od prevodu e, eh, pre, požiadavie, ktoré súvisia s implementáciou pri otvorení kapitoly až do toho momentu, kedy sa začnú implementovať, kedy to komisia začne pozorovať, tak je tu ešte viacero možností na to, aby sa zvýšil tlak na to, aby členské štáty mohli sa vyjadriť k takémuto postupu. Či toto je nový scenár, toto je správa o tom, kde sa nachádzam, toto je odporúčanie. Myslím si, že tento výbor aj parlament príjmu takúto situáciu za predpokladu, že takáto situácia nebude nejaká príliš dlhá. To by nebolo múdre, pretože e, sa tu z toho stal ako keby e, diplomatický prostriedok na brzdenie celého procesu, ktorý si zaslúži e, tento región. Čierna hora, ako to je spomenuté v predchádzajúcom vyhlásení e, komisára pre rozšírenie, je regiónom, krajinou, ktorá dokumentuje dobrý pokrok, je to malá krajina, ja mám iba 24 ocekov a možno sa to ešte rozšíri v priebehu e, procesu. No, toto však neodzrkadľuje veľkosť krajiny, pretože e, to, že táto krajina je skutočne taký úspešný model. Je tu viacero problémov, ktorým sa ešte musíme venovať. Tieto veci sú spomenuté v mojej správe. Tu napríklad otázka právneho štátu alebo potreba zvýšenia boja proti korupcii organizovanému, organizovanej kriminalite. Ale nemá také problémy ako napríklad Albánsko, to znamená susedné krajiny, ktorá ešte nemá kandidátsky štatút. Je tam paralýza parlamentu. Čierna hora je fungujúca demokracia, má relatívne relatívne stabilnú ekonomiku, prijali de facto už euro ako prostriedok a e, je tu aj liberalizácia vízového styku, bez toho, že by sa teraz nejaké masy ľudí presúvali, alebo že by sa zneužívali nejaké šengenské, e, šengenské, šengenský priestor. A je tu určitý malý problém s Chorvátskom, medzi, podobné je to niečo ako medzi Chorvátskom a Slovenskom, je to medzinárodná záležitosť. A myslím si, že tento problém sa vyrieši mierumilovne a myslím si, že e, sa to vyrieši na Medzinárodnom súdnom dvore. Je tu malé množstvo imigračných táborov a je to skutočne malé množstvo, ak to porovnáme s, so susednými krajinami. Sú tu možno problémy, na ktoré sa treba pozrieť ešte v kontexte kompetenčných záujmov, e, pokiaľ ide o členov parlamentu a pokiaľ ide o členov exekutívy pokiaľ ide o odmeňovanie alebo vyplácanie zo strany verejných orgánov, ale to je skôr problém transparentnosti a dá sa tomu uh, ľahko uh, pomôcť. Potom sú tu ešte otázky obvinenie, pokiaľ ide o pranie peňazí. To je takisto problém, pretože tieto krajine majú euro a nie je to systém, nie je to krajina, kde by teda bolo euro. Uh, prijaté oficiálne. Je tu malé zastúpenie žien v politickom živote v porovnaní s ostatnými krajinami, teda s krajinami, členskými krajinami Európskej únie. Myslím si, že tu nie je nedostatok kvalifikovaných žien, ktoré by mohli niektoré miesta vyplniť. A potom je tu ešte otázka e, minorít, napríklad Aškália, aškalská komunita a, egyptská minorita. E, títo prichádzajú z Kosova. Všetko, je treba urobiť všetko potrebné preto, aby sa mohli vrátiť do svojich krajín pôvodu. A ako som už povedal, ide skutočne o malú krajinu, kde sú určité obmedzenia, pokiaľ ide o administratívne kapacity a týmto spôsobom sa negociácie v kontexte európskeho pričlenenia trochu komplikované, ale už sme krokovali s malými krajinami. V rámci Európskej únie je to porovnateľné napríklad s krajinami ako Luxembursko, Cyprus, Malta, ale trochu je to menšie ako Estonsko, Čiže nemyslím si, že tu budú nejaké veľké problémy. Čierna hora využíva alebo prosperuje zo štedrosti Chorvátska, ktoré ktoré e, vlastne preložilo 800 tisíc strán e, aký komunatér. E, zdá sa, že ide o jazyky, ktoré sú skutočne veľmi príbuzné, aby to chápali občania obidvoch krajín. Čierna hora sa definuje ako ekologický štát. Je to dosť nezvyčajná definícia pre krajinu, pretože majú skutočne krásnu prírodu a to je takisto niečo, čo uvítajú moji kolegovia z, skupiny zelených v našom výbore a teraz táto krajina by mala jednoducho preukázať, že čo to znamená, do akej miery sa jej podarí chrániť svoje kultúrne a prírodné dedictva. Pokiaľ ide o hospodárstvo, jeden z problémov Čiernej hory je to, že nediverzifikované sú tu určité veľké investície, pokiaľ ide o alumíniový podnik, ktorá táto veľká firma by mala byť upgradeovaná a obnovená, má veľký potenciál, pokiaľ ide o export elektriny a mm, myslím si, že prepojenia s so ostatnými krajinami budú vybudované medzi touto krajinou a Talianskom, kde budú môcť exportovať e, energiu a Taliansko potrebuje energiu, čiže to je do budúcnosti takisto dobrý vod a momentálne je závislá táto krajina od turizmu, ten, táto krajina je zaplavená turistami, tak by sa to dalo povedať. A myslím si, že táto krajina má veľký potenciál, ako som už povedal, predovšetkým v oblasti energetiky a takisto má veľmi dobré vzťahy so všetkými susednými krajinami, vrátanie dobrých vzťahov s Belehradom, kde e, na začiatku boli kontakty trochu zmrazené po oddelení a potom tu ešte bol aj problém, ktorý e, súvisel s uznaním Kosov, Čierneho hory zo strany Kosova. A, ale teraz sú tu dobré vzťahy medzi, medzi Čiernou a Kosovou a e, Čierna hora uznala aj niektoré z hlavných problémov, ktoré tu nastali počas Balkánskej vojny a teraz majú aj rezolúciu, ktorá sa týka eh, genocídy v Srebrenici, kde sa snažia o nejaké zmierenie Dúfam, že som zmienil väčšinu z tých eh, hlavných bodov. Je to úplne jasne popísané v návrhu tejto správy a skutočne ma zaujíma, čo k tomu povedia moji kolegovia, aké možné pozmeňovacie návrhy sa budú dať predložiť, aby táto správa bola ešte vyváženejšia, bohatšia. Čierna hora bude podľa mňa jeden z tých najľahších krajín, eh, pokiaľ ide o pričlenenie do Európskej únie z krajín eh, Západného Balkánu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz dám slovo pánovi Dažanovi. Ďakujem pekne, pán predseda. A chcel som sa vyjadriť veľmi pozitívne za túto správu, ktorú sme si vypočuli. Myslím si, že to je výborná práca skutočne nám sprostredkoval informácie, aká je tu situácia. Opiera sa predovšetkým o pokrok a pozitívne e, prvky, ktoré možno odčítať od tohto kandidátskeho štatútu krajiny. Možno sa nevenuje až tak veľmi e, tým záležitostiam, kde Európska únia prižmorila trochu oči. Musí predovšetkým Európska únia sústrediť pozornosť na zlepšenie e, v oblasti médií a spravodlivosti. Keď sme hovorili hovorili o Čiernej hore, mali by sme si uvedomiť, že táto malá krajina je dôležitou križovatkou v kontexte európskej histórie. Mali sme tu kosovský konflikt a aj viacero medzinárodných konfliktov, kde Čierna hora skutočne zaujala také stanovisko ako Európska únia. Je to takisto krajina, bez pochyby prvá krajina, ktorá má veľmi dobré susedské vzťahy s takými krajinami, s ktorými Chor- s ktorými Chorvátsko bolo v, vo vojne. Takisto tu ide o krajinu, ktorá je jednou z najmaltietnickejších krajín na Balkáne. Iba 40 obyvateľov sú Černohorčania. Čiže je to skutočne multietnická krajina napriek nestálemu štatútu multietnicity eh, na Západnom Balkáne. Černá hora nikdy neprešla nejakou otvorenou krízou, ktorá by súvisela s etnickými krízami. Myslím si, že je to skutočne e, taká situácia, ak sa pozrieme na, západ, na Balkán a na niektoré krajiny, ktoré sa tu e, vynímajú ako emblematické, pokiaľ ide o kriminalitu a e, Ehm, negatívnu situáciu. Čierna hora skutočne je krajinou. Je tu samozrejme nedostatok transparentnosti a je tu aj určitý, ehm, sú tu negatívne elementy, nezávislosť právneho systému, ale treba povedať, že to je predsa len niečo, čo je typické pre všetky baltické krajiny, balkánske krajiny. Ehm, a Čierna hora je spomedzi tých susedských krajín v tomto v podstate najlepšie. Treba zobrať do úvahy celú regionálnu situáciu a fenomén kriminality a nedostatok nezávislosti alebo plnej nezávislosti e, súdnického systému. Čiže v tomto kontexte treba povedať, že pán Danok urobil tú správnu vec tým, že sa sústredil predovšetkým na tú komplexnejšiu situáciu Čiernej hory, v akej sa nachádza a podporujem situáciu, ako sa uberá táto správa. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci, pán Kirilov. Nech sa páči. Madame Cornelissen. Cornelissen. Ďakujem pekne za túto správu. Myslím si, že načrtla viaceré témy, ktoré považujeme my za dôležité. Čierna hora, ako ste spomínali, je skutočne malou krajinou a z toho vyplývajú viaceré veci. Jedna taká negatívna vec súvisí s tým, že každý každého pozná v Čiernej hore, čo vedie k tomu, že tá krajina je tak povediac rezistentná voči reformám. Ja som napríklad diskutoval o právach, právach homosexuálov s ministrami a s poslancami parlamentu. A ako prvá reakcia bolo, sa pýtali tlmočníkov, či skutočne som povedala slovo homosexuál. Takže skutočne je tam ešte dlhá cesta smerom k rešpektovaniu menšín, či už etnických alebo sexuálnych, ako aj rešpektovanie práv žien. Myslím si, že trošku sa bráňa aj boju proti korupcii. Ja som počula o určitých správach a mimovládnych organizácií, ako sa dostali do problémov, ako boli sledovaní tajnou službou. A myslím si, že toto je znepokojujúce skutočne. Čo sa týka Čiernej hory a že tá krajina je malá, to samozrejme prináša aj určité výhody. A to v tom zmysle, že ak by boli väčšou krajinou, tie problémy boli logicky väčšie a Čierna hora je jedna z mála štátov, ktoré neboli kritizované s západnou Európou. E napríklad nastala vízová liberalizácia, a to preto, že nedož- a bez problém, bolo to bez problémov, nenastal žiadny príliv pristahovalcov. Takže čo sa týka vízovej liberalizácie, myslím si, že malo by sa, malo by sa jedna vec spomenúť v tej správe a síce ako oni pristupujú k svojmu vlastnému občianstvu. Ide o to, že vláda vlastne môže rozhodnúť o tom, že poskytne hm. e, občianstvo tomu, komu považujú za primeraného. Napríklad, ak by niekto investoval pol milióna, mohol by dostať občianstvo, čo by teda nepriamo znamenalo, si môže toto občianstvo kúpiť. Toto je potom prepojené ešte aj s tým, že e, Čierna hora nemá podpísanú dohodu extradícii, extradícii, takže to spôsobuje určité problémy v, oblasti, v kriminálnej oblasti. Ešte jedna vec, ktorú som chcel načrtnúť. A spomínal to pán Tenok, že Čierna hora sa označuje za ekologický štát, to je síce pekné, ale keď si pozrieme, čo sa tam v skutočnosti deje, ako sa rozvíja turizmus a ako to ovplyvňuje životné prostredie, stavím sa k tomu kriticky a myslím si, že bola by to veľká škoda, keby sa prírodné bohatstvo zničilo. A jednoducho treba si uvedomiť, že nie, nie, iba si nezničia prírodu, ale vlastne ak si zničia prírodu, si zničia aj turizmus, ktorý chcú rozvíjať. Takže dôležité je si uvedomiť, že rozvoj v mnohých oblastiach, ako napríklad výstavba vodných elektrární, dôležité vypracovať eh, environmentálne štúdie. Takže to boli tie veci, ktoré som chcel navrhnúť v tejto oblasti. Ďakujem. Merci. Eh. Ďakujem pekne. Pán Weigel. Hvala lepa, predsednik. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi udelili slovo. Čierna hora, to je téma, o ktorej sa ťažko hovorí bez toho, aby sa nevyjadrili určité sympatie. Áno, už predrečníci to načrtli, ide o malý štát a samozrejme je nutné chápať, že každý malý štát má svoje špecifické problémy, to je do určitej miery normálne. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že musí existovať aj kritika, nemôžeme jednoducho eh, iba zatvárať oči. Predovšetkým, ak teda chceme tomuto štátu pristupovať ako k kandidátskému štátu pán Tenok podľa môjho názoru e, veľmi vhodným spôsobom vo svojej správe poukázal tak pozitívne, ako aj negatívne stránky. Čo sa týka toho aspektu, že Čierna hora je kandidátsky štát. Preto je nutné povedať ešte ďalšiu vec. Stále sú tam žiaľ ešte viaceré otázky, ktoré sú otvorené. Tieto otázky musí Čierna hora vyriešiť v dohľadnej dobe. A to sa týka takých oblastí, ako je napríklad boj proti korupcii, organizovaný zločin, právny štát. To sú veci, ktoré budeme musieť úzko monitorovať. Napríklad ďalšia téma je sloboda tlače. To sú všetko ešte nevyriešené otázky. A dalo by sa povedať, že to platí pre všetky štáty v, v, vo vývoji, tak povedať, strá, tieto štáty, ktoré sa vyvíjajú smerom demokracie. Netýka sa to iba Čiernej hory, ale možno, že napríklad tohoto štátu tieto nedostatky vidíme lepšie. Napríklad, čo sa týka slobody prejavu a slobody tlače, tak e, je samozrejme jasné, že ak kritický žurnalista jednoducho nie je tolerovaný, nie je tolerovaný jeho prístup, ak sa neocení to, že jeho kritická správa môže obsahovať určité hodnotné údaje, tak vidíme, že Čierna hora v tejto oblasti má pred sebou ešte dostatok práce. To znamená, že skutočne sa nesmú zastaviť, musia ďalej konať. Pán Tenok vo svojej správe zdôraznil niektoré veľmi dôležité body sú veľmi zásadné z toho hľadiska, že podľa toho, či splnia alebo nie, môžeme posúdiť, ako postupujú v rámci e, vývoja smerom k EÚ. Jeden z takýchto bodov je napríklad hospodárska štruktúra. V posledných rokoch sa Čierna hora veľmi dobre rozvíjala v oblasti turizmu. Každý rok sa zaznamenali veľmi dobré výsledky, ale zároveň je to tak, že musíme povedať, že ako keby vzniklo vzniklo také monohospodárstvo. To znamená, že až príliš sa tu zdôrazňuje jeden hospodársky sektor. Ostatné hospodárske sektory ako keby vymierali. A predovšetkým sú to také oblasti, ktoré veľmi dobre fungovali pred 20 rokmi. Ja sa samozrejme chcem pripojiť k pozitívnemu hodnoteniu, ktoré priniesli aj kolegovia. Si cením aj ten prístup eh, a stanovisko komisie, ale samozrejme musím hovoriť o týchto veciach. Čiernej hore sa podarilo pomerne rýchlo rozvinúť eh, taký živý parlamentný systém a v parlamente je zhoda, keď ide o strategické ciele, ktoré sú dôležité pre Čierna hora. To sa týka napríklad e, približovaniu sa k EÚ. Potom sú tu iné otázky, ako napríklad integrácia e, smerom do NATO, kde už tá jednota nie je taká silná. Pre všetkým je dôležité si pozrieť otázky, ktoré sa týkajú napríklad menšín tie väčšie menšiny sú pomerne dobre chránené, sú zapojené do politického života v štáte, ale potom sú tam tri menšie menšiny, ktoré sú uvedené v správe a sú to uvedené vlastne aj v správe komisie. Sú to Rómovia, tzv. Egyptiania a Aškali. Tam je situácia už horšia. Situácia v Čiernej hore sa musí zmeniť, čo sa týka práva žien a rovnosti pohlaví. Tuto majú pred sebou ešte veľa práce. To znamená, že je nutné aj viac rešpektovať e, sexuálne menšiny. Čierna hora dobrým spôsobom prispieva k regionálnej stabilite, má veľmi dobré vzťahy s susednými štátmi. Chcel by som ešte povedať, že by bolo skutočne dobré, keby Čierna hora v rámci toho, ako sa, by sa približoval eventuálny e, dátum e, prístupenia k EÚ, keby vyriešila otázky hranice s Chorvátskom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Kopa. Sto, kýre, proedre, celo kýre, na syncharo ton synádel Tánok στην έκθεση. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcela by som sa ja pripojiť ku kolegom a chcem sa poďakovať za ich komentáre. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme v tejto fáze vyslali e, pozitívne signály. Dôležité je si uvedomiť, že e, rokovanie by sa mali čo najskôr začať. Čierna hora dosiahla skutočne veľký pokrok. Samozrejme, ešte sú tu stále problémy a tu súhlasím s pánom Dungeonom. Spomínal, že sú tu ešte určité nedostatky, problémy, ktoré sa týkajú korupcie, organizovaného zločinu. Ale musíme si uvedomiť, že toto sú problémy, ktoré sa týkajú všetkých štátov západného Balkánu. Ale celkovo správa je vyvážená, poukazuje na problémy, na, ale ukazuje aj na e, slobodu prejavu. Je tam príslušný odsek, ktorý sa zoberá napríklad aj právami žien. Čo by som ešte na tomto mieste chcela povedať, že je tu jedna vec, ktorú je nutné ešte viac zdôrazniť a rozpracovať, a síce tu ide o násilie páchané na ženách. To znamená, že mala by sa zahájiť skutočná kampaň, ktorá by upozorňovala na práva žien, lebo tá zmena, ktorá tam nastáva, prebieha príliš pomaly. Čo sa týka životného prostredia, je tam jedna vec, ktorou nesúhlasím. Áno, je pravdou, že tento štát má veľký potenciál a hovorí sa o tom, že je záujem postaviť veľké vodné elektrárne, musíme si uvedomiť, že je to spojené s ekologickými problémami. Preto musíme intenzívnejšie poukázať na to, aký veľký energetický potenciál v zásade má táto krajina. A keď toto skonštatujeme, je nutné upresniť aj to, že s tým súvisia určité dopady na životné prostredie. Potom je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcela spomenúť, a síce e, Medzinárodný súdny dvor. Hágu. Viete, aká je situácia. Myslím si, že je to tam všetko dobre vysvetlené v tej správe. Ďakujem pekne ešte raz. Merci, monsieur Thaler. Ďakujem pekne, pán Thaler. Merci, le président. Želo by sa pridružiť čestitkám in pochválam. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa pripojiť k gratuláciám a poďakovaniu pánovi Tenokov. Tá správa je dobre vyvážená a celkovo dobre vypracovaná. Myslím si, že táto správa môže prispieť tomu, že Čierna hora sa bude čoskoro integrovať do Európskej únie. Čierna hora mala možno trošku šťastie, alebo možno, že zvolili veľmi inteligentný prístup. Musíme si uvedomiť, že je to jeden z mála štátov v tomto regióne, ktorý očividne keby nemal problém so vstupom do EÚ. Keď si pozrieme Srbsko, Kosovo, tam sú určité špecifické problémy, Bosna, tam tiež je problematické fungovanie samotného štátu, potom Macedónsko má problém s Gréckom. Zdá sa, ako keby Čierna hora takéto problémy nemala. To znamená, že očakávam, že sa využije táto príležitosť a že by sa e, Čierna hora mohla rýchlo približovať k pristúpeniu. Samozrejme, je to úzko prepojené s politickou vôľou Čiernej hory. Samozrejme, je to vždy problém, ak jedna štruktúra je príliš dlho pri moci. Jednoducho vedie to k tomu, že je tu nedostatočná politická vôľa, nedostatok nových myšlienok a to je vlastne problém Čiernej hory. Súvisí to priamo s politickou pluralitou. Nie je tam zatiaľ dostatočná dôvera voči tým, ktorí zmyšľajú ináč. To súvisí aj sa, so slobodou tlače, súvisí to aj s celkovým prístupom k občianskej spoločnosti. Zástupcovia občianskej spoločnosti sú považovaní za nepriateľov štátu a to nie je veľmi rozumné. Čierna hora má aj veľký problém v oblasti kritiky korupcie. Ak v Čiernej hore niekto kritizuje korupciu, môže sa jednoducho stať obeťou nejakých mm, snah o zúčtovanie. Môže sa stať, že sa na ňo zautočí napríklad v noci a tak ďalej. Podľa môjho názoru by Čierna hora mala vykonať ďalšie kroky aj v tejto oblasti a musíme ich rozhodne podporiť. A teraz ďalšia téma. Životné prostredie. V ústave Čiernej hory je uvedené, že Čierna hora je ekologicky zmyšľajúci štát. To je v zásade pekné, ale keď človek cestuje do Čiernej hory, vidí, že tie výsledky zatiaľ nie sú dostatočné Ja by som bol rád, keby si to životné prostredie chránili viac ako teraz. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Peterle. Ďakujeme, pán Peterle. Kolegu Tanakovi by som chcel poďakovať. Stýtam tudi Črni Gori, e, da je s reformami... Chcel by som tiež poblahoželať Čiernej hore Podarilo sa im presadiť reformy, ktoré viedli k návrhu takejto dobrej správy. Čierna hora sa dostáva čoraz bližšie k EÚ. Dúfam, že sa čoskoro budú môcť integrovať do EÚ. Mnoho vecí už bolo povedaných. Veľmi ma teší, že integrácia Čiernej hory do Európskej únie neviedlo k veľkým e, bojom na vnútornej scéne. Pre e, samotný proces je veľmi dôležité, a to nechcem ísť do detailov, pretože mnohé povedali predrečníci. E, čo však je určite dôležité, je to, že si vážime pokrok, ktorý dosiahli všetky jednotlivé krajiny na Západnom Balkáne. To má pozitívne dopady na celý región. Merci. Pour la Commission européenne, monsieur. Ďakujeme teraz za Európsku komisiu. E, nech sa páči, pán Lagos. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Tiež by som rád uvítal e, text, e, parlamentný text pána e, Tanoka. My sme ho nemali sami o sebe komentovať. Ide v tých líniách na stanoviska komisie a odporúčaní komisie, takže naozaj túto diskusiu sledujeme s veľkým záujmom a čakáme na záverečnú formuláciu textu. Merci, eh, Kukan, Ďakujeme, nech sa páči, pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepoviem nič nového, ani dramatického, ani takého, čo by otvorilo oči ostatným kolegom len som chcel tiež pridať e, svoje kladné hodnotenie práce pána spravodajcu Tanoka. Kolegovia v diskuzii vyjadrili správne názory na určité nedostatky, ktoré pri celkovom pozitívnom obraze, ktoré Montenegro v v Európe má, v krajine ešte existujú a takisto priestor pre vylepšenie mnohých oblastí, ako je situácia v médiách, malá tolerancia na e, názory, ktoré nie sú oficiálne, boj s korupciou a podobne. Ale myslím si, že my sa dnes pozeráme na Čiernu horu ako na krajinu, ktorá na základe tohto Progress Reportu dostane štatút kandidátskej krajiny a čaká ešte vlastne iba na dátum začatia prístupových rokovaní. Ja iba pevne dúfam, že nebude čakať ako niektoré iné kandidátske krajiny príliš dlho a že by sme mali naozaj pôsobiť na našich e, partnerov z Čiernej hory, aby tých sedem kritérií, ktoré ešte Progress Report obsahuje, aby splnili tak, aby sa mohli začať plnokrvné a plnoprávne prístupové rokovania. Takže z tohoto pohľadu si myslím, že ten obrázok, ktorý nakreslil pán Tanok, je objektívny, je reálny. Ak sa niekomu zdá, že je príliš pozitívny, no tak e, v porovnaní možno s inými krajinami v regióne naozaj Čierna hora e, má pomerne najmenej problémov. Kolega Thaler si zadal otázku, že či majú šťastie, alebo či sú takí chytrí. No myslím si, že aj, aj jedno, aj druhé, že to šťastie si človek nevyberá, to musí nejako dostať objektívne a že te, tie podmienky, v ktorých žijú, využívajú naozaj ku svojmu prospechu. Takže iba toľko, že chcem podporiť tú správu tak, ako je napísaná v takejto forme. Ďakujem pekne. Eh, merci, monsieur Tanok. Ďakujeme. E, slovo má pán Tanok. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že keď moja skupina dostala túto správu o Čiernej hore, bola to veľká úľava, pretože pre nás to bola ľahká jazda, tak povediac, e, v porovnaní s inými kolegami. E, pán Kukan ako odborník bol veľmi dobrým poradcom v rámci delegácie a takisto pán Táler, Všetci títo nám pomohli. E, pritom krajina je jedna z najmenej komplikovaných v regióne, to treba uznať. A e, ten princíp e, regaty, ktorý treba rešpektovať u skupín kandidátskych krajín, je to určitá premisa inter pares a to je taký príklad určite. Určite je to, je to um, tesne za líniou Chorvátska. Všetky, všetky, všetky komentáre kolegov, pán Danža, pán Weigel, aj pani Kopa, vyzdvihli otázku napríklad ženských e, práv žien. E, veľmi ma potešia akékoľvek pozmeňujúce návrhy v týchto konkrétnych oblastiach. Kolegovia z radov zelených sa zamerali na otázku e, sexuálnej orientácie, právy gejov, E, takisto komentáre k občianstvu. A tu nesúhlasím. Myslím si, že každý, každá suverénna krajina si musí zachovať svoje práva, e, suverénne práva, pokiaľ ide o občianstvo. Aj moja vlastná krajina, ak ste e, bohatý, bohatý jednotlivec, Iná výnimka, pokiaľ ide o voľný pohyb, E, liberalizácia víz, toto všetko, e, ak by sa poskytli víza ľuďom z tretich krajín, to by mohlo do, mať dopad na vo, voľný pohyb v iných krajinách a to by sa stala téma, ktorú by mo, mala potom EU e komentovať, pokiaľ to bude pristahovalecká téma. Ale toto nie je teraz ešte otázka pristahovalecká, ale suver, otázka suverených práv Čiernej hory Teda ide o to, že sú to teda e, e, nie medzinárodní zločinci, ktorí by bolo treba prenasledovať. Nie, nie sú to však nejaké za, zatýkače Interpolu, takže Čierna e, hora nie je e, definovaná ako krajina, kde by sa hovorilo o vydávaní z vojnových zločincov. Ja, a hoci nie som expertom, e, chcem poznamenať, že nedávno bola podpísaná bilaterálna zmluva o vydávaní so Srbskom, čo bola dôležitá vec, pretože množstvo organizovaných zločincov hľadali v tejto krajine, krajine únik na základe pre domnienky nevydávania, ale moje chápanie, že zmluv podpísaných, ktoré podľa mňa neratifikovali oba parlamenty, ale môžem sa myliť, je také. A je tu ešte taká Takže táto téma e, sa ne, e, ne, nevzťahuje na tieto bilaterálne zmluvy, e, zmluvy a takisto množstvo kolík hovorilo o týchto bilaterálnych zmluvách a je tu množstvo prí, príkladov, kde by sa dalo zlepšovať, pokiaľ ide o environmentálne štandardy, kvalita vzdušia, vody, recykláž. Vítam všetky poznámky v tejto veci. Inak každopádne ma teší spôsob, akým výbor prijal moju správu a myslím si, že to nebude práve jedna z tých kontroverzných správ. Ďakujem. Merci. Ďakujem, chcem vám pripomenúť, že lehota pre podpredkladanie zmenujúcich návrhov je 14. december e, e, poludne. Ďalší program našeho programu Čierne more rozpráva o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré nám e, predložíte, alebo ste predložili k e, správe z vlastnej iniciatívy. Spravodajcom pán e, Ungureanov. Prvá diskusia k tejto správe bola 9. novembra. 131 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených a Komisia medzinárodného obchodu a Komisia pre výskum a energiu už boli prijali svoje názory a E, e, stanovisko výboru DV sa príjme dnes. A teraz odovzdávam slovo pánu Ungureanovi. Komentár e, k pozmeňujúcim návrhom a teraz smerom k zneniu uznesenia. Ďakujem, pán predseda. Áno, naozaj 131 pozmeňujúcich návrhov a veľmi ma teší, že takmer každý z nich bol konštruktívny, je tu všeobecný koncenzus týkajúci sa všeobecného konceptu, pretože Čiernomorská oblasť naozaj si zasahuje viac pozornosti z EÚ a tiež revidovanú politiku vo forme európskej stratégie, stratégie EÚ. Vidím tu jasný súhlas naprieč politickým spektrom Väčšina pozmeňujúcich z návrhov EPP, SAD, ALDE, takisto zelených a ECR sú konštruktívne a priateľné. Sú tu samozrejme viaceré otázky, ku ktorým navrhnem kompromisy, aby sme mali väčšiu mieru koherentnosti a aby sa vytvoril spoločný text a aby sme sa vyhli opakovaniu. V väčšina e, dôležitých oblastí e, tak to je situácia životného prostredia, energetika a infraštruktúra. Je dôležité nájsť spoločnú líniu Samozrejme, že sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré nemôžem e, prijať. Hlavne dve témy, dva problémy, ktoré nemôžem e, prijať. Prvá vec sa týka navrhovania inštitucionalizácie alebo vytvorenia celkovej novej štratégie e, štruktúry pre Černomorskú oblasť pozmeňujúci návrh 29, pokiaľ ide o Černomorskú úniu, 56 o trilaterálnej štruktúre e, Turecko, EÚ a Rusko. Myslím si, že nie je potrebné e, nová inštitúcia, nová štruktúra pre Čierne more. Už je tu priveľa organizácií a iniciatív, a preto si myslím, že vytvorenie nových by negatívne dopadlo účinnú a, či, a, akciu a implementáciu. Pokiaľ ide o Turecko a Rusko, už som bol zdôraznil e, rozhodujúcu úlohu e, rozhodujúca úloha týchto krajín je však ťažké hovoriť o a vylúčiť pritom ďalších aktérov v rámci regionálnej spolupráce. Po druhé, potom sú tu pozmeňujúce návrhy 38 a 39. Pokiaľ ide o vymazanie ustanovení e, týkajúci sa konkrétnej rozpočtovej linky pre európsku stratégiu černomorskú. Toto je ovšem centrálny bod v moj, mojom texte. Pos- navrhujem tu konkrétnu rozpočtovú linku. Inšpirovala pritom práca kolegov, ktorí e, pracovali na e, pobaltskej e, stratégii. Takisto žiadali osobitnú rozpočtovú linku a chcem dodať, že súčasné financovanie EÚ v tejto oblasti je veľmi roztrieštené a chýba tu koherentnosť a vizibilita. Ďalej potom je tu obmedzenie úlohy, ktorú zohráva Európska únia v Černomorskej oblasti. Teším sa samozrejme na vaše komentáre. A ak to môžem zopakovať, s tieňovými spolu, e, spravodajcami budeme zajtra pracovať na spoločnom zasadnutí a zdôrazním na záver snať e, opätovne všeobecnú myšlienku, ktorú podporila väčšina. E, ďako, chcem poďakovať za túto vašu podporu, podporu. Ďakujem, pán predseda, za pozornosť. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Kazak. Ďakujem pekne, pán spravodajca, pán Kazak, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel poblahoželať pánovi spravodajcomu za túto obsažnú správu, kde ide o revitalizáciu Černomorskej oblasti. Myslím si, že to je kľúčová aktivita, pokiaľ ide o nejaké konkrétne výsledky Ako už bolo povedané, ja som toho istého stanoviska ako e, spravodajca, pokiaľ ide o túto stratégiu a chcel by som teraz e, spomenúť niekoľko principiálnych záležitostí. E, Černomorská oblasť bola takisto postihnutá finančnou krízou. E, Eh, mali sme tu 6 nárastu a toto sa v tejto kríze veľmi znížilo a finančný a bankový sektor musí byť teraz lepšie upravený, očakáva sa viac eh, rozpočtovej transparentnosti. A pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, to je takisto smerodajné pre Černomorskú oblasť. Máme tu viacero regionálnych iniciatív, to môže viesť aj k tomu, že spolupráca bude menej účinná, musíme teda dávať pozor, nesmie tu dojsť k dvojnásobnej alebo zdvojovaniu práce, pokiaľ ide o financovanie. Černomorská stratégia sa musí opierať o skúsenosti, ktoré už máme. Východné more, Balkán a oblasť Podunajska môžeme do tohoto takisto začleniť, ale nesmieme uprednostňovať niekoho na úkor iných. Pokiaľ ide o hospodárskú spoluprácu v Černomorskej oblasti, tak tu potrebujeme určité infraštruktúry, to je úplne kľúčový element. A tu predovšetkým myslím na Nabuko, aj riečné cesty, ale aj infraštru- cestná infraštruktúra by mali pomôcť tomuto regiónu. A pokiaľ ide o kapacitu prístavov ako Konstanca a Barma, musia byť ešte rozšírené, to je kľúčovo dôležité. Potom ešte máme dva štáty, ktoré nepatria do VTO. V tejto regióne musíme sa zasadiť o to, aby všetky krajiny Černomorskej oblasti boli členom VTO to vlastne spomína aj pán spravodajca v, vo svojej spráci, venuje sa aj spolupráci s ostatnými organizáciami. Čiže ďakujem skutočne za to, že tam sú tieto elementy rozpracované. Podporujem pána Basku, pokiaľ ide o, o oblasť týkajú súvisiacu s Dunajskou oblasťou a myslím si, že geostrategická pozícia z Černého mora bude ešte dôležitejšia, ale predsa len sú tu roz, rôzne uh, rôzna situácia, v porovnáme tie dva regióny. A potom ešte, eh, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Kirilov, a eh, takisto by som signalizoval moju podporu, pokiaľ ide o otázku víz. Dúfam, že budúca stratégia pre Černomorskú oblasť môže ešte viac ponúknuť pani Kopa. Merci. Ε, θέλω να πω μερικά σημεία για την περιοχή του Εύξηνου Πόντου, μια ξεχωριστή γεωγραφική. Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať následovné, pokiaľ ide o tému Černomorskej oblasti. Ide o oblasť, kde je veľa prírodných zdrojov. Aj zo strategického hľadiska je to veľmi dôležitá oblasť, ale je tu, e, sú tu nejaké konflikty, ktoré sa zdajú byť veľmi ťažko riešiteľné. A potom je tu ešte aj otázka nelegálnej imigrácie a ostatné problémy. Pán Ungariano sa snažil vo svojej správe všetkým problémom venovať, aj to urobil veľmi dobre, aby som sa chcela poďakovať za to, ako táto správa vyzerá. Ide tu o oblasť, ktorá má veľký potenciál, energetický potenciál a pre nás je veľmi dôležitá podporovať stabilitu v oblasti energetiky. Vo svojej správe pán spravodajca zdôrazňuje výhody, ktoré vyplývajú z, úzko, z úzkej spolupráce s týmto regiónom a hovorí sa tu aj o úlohe EÚ, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti energetiky. A takisto sa tu hovorí o spolupráci v oblasti energetiky, ktoré sa zdôrazňuje. Musíme povedať, že ľudské práva musia byť posilnené v tejto oblasti Snažila som sa, aby v mojich pozmeňovacích návrhoch sa zohľadnili tieto aspekty a treba zdôrazniť ešte aj to, že Európska únia by sa mala snažiť e, podporiť situáciu v tejto oblasti, musí sa podporiť demokracia a musí sa bojovať proti korupcii. A to som chcela aj zapracovať do mojich pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Severan, nech sa páči. Severin. Zdá sa, ako keby sme pristupovali určitými predsudkami k, týmto, k tomuto regiónu. A v rámci tohto predsudku e, to vnímame, že by sa dala rozvinúť určitá forma spolupráce v oblasti hospodárstva bez toho, že by sme sa pozreli na otázku bezpečnosti. Ja som tam nedávno bol a uvedomil som si, že ak otázka bezpečnosti nebude vyriešená, tak nemôžeme predpovedať, ako sa, bude, ako sa budú vyvíjať ostatné dimenzie spolupráce v tomto regióne. Preto si myslím, a ak už hovoríme o otázke bezpečnosti, zrazu vidíme dve krajiny v tomto regióne, ktoré to neberú veľmi vážne, aby participovali, pokiaľ ide o kontakt s nami. A tieto dve krajiny sú Rusko a Turecko. Takže sme v určitom začarovanom kruhu. A preto by som sa chcel spýtať spravodajcu, aby zvážil svoje stanovisko, pokiaľ ide o pozmeňovací návrh, kde sa hovorí o potrebe konsolidácie formátu negociácií, kde je involvovaná Európska únia, a Rusko a Turecko. Nechceme vyčleniť ostatných, ale práve naopak, na to, aby sme vytvorili prostredie, ktoré by mohlo prijať tých ostatných členov. A chceme byť politicky korektní a chceme povedať, že nerozlišujeme e, našich partnerov, nebudeme takí účinní. Čiže toto je zmysel alebo význam jedného z mojich pozmeňovacích návrhov. A chcel by som vás informovať, ako som už povedal, že nedávno sme mali na úrovni mojej politickej skupiny takúto konferenciu a Mali sme skutočne pekné vyhliadky, že takýto postup by mohol byť plodný a pozitívny. Hovorím ešte raz, nie aby sme niekoho vyčlenili, ale na to, aby sme vytvorili podmienky na to, aby sme všetkých dokázali začleniť do týchto negociácií. Ale ak títo dvaja hlavní aktéry sa vylúčujú stále sami seba, tak je dobré, aby sme sa snažili ich dopredu začleniť a predtým, než budeme mať nejakú širšiu konferenciu. A posledný bod by sa venoval to sa týka druhého pozmeňovacieho návrhu, tak ako to povedal pán Lunguranu vo svojej úvodnej, eh, v svojom úvodnom príhovore. Tu ide o myšlienku Černomorskej únie. Možno nejakou formou kompromisu by sme mohli pozmeniť tento výraz alebo názov tejto únie súhlasím s pánom správodajcom, že už máme viacero organizácií a iniciatíva, že by sme nemali ešte niečo pridávať. Navyše chcel by som povedať, že nemáme žiadnu takú organizáciu, kde by bola Európska únia v roli protagonistu. Čiže ak sa snažíme vytvoriť úniu pre Černomorskú úniu, tak by sme sa mali snažiť vytvoriť e, takúto úniu ako možnosť na to, aby sme mali politickú superštruktúru, ak to je teda potrebné na to, aby sme zle, posilnili stratégiu, stratégiu, ktorú potrebujeme a ktorú dúfame, že ktorá, ktorá nahradí synergiu, ktorá ako taká je uznaním toho, že stratégia nie je. Ďakujem. Monsieur Pán Kirilov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som takisto sa chcel e, poďakovať pánovi spravodajcovi za túto obsažnú správu, za jeho úsilie o vypracovanie vyváženej správy. Podľa mňa tu nejde o jednoduché jednoduchú myšlienku vytvoriť spoluprácu s touto oblasťou. Ako vieme, okolo Černého mora boli štyri krajiny. Teraz ako keby sa ich počet zdvojnásobil. Možno jedna krajina by povedala, že ich je viac ako e, teda ten zdvojnásobený počet. Musíme byť opatrní, pokiaľ ide o skutočnosť, že niektoré z týchto krajín nebudú až také nadšené z takýchto aktívnych politík. Podľa mňa Myslím si, že ak chceme posilniť alebo oživiť tieto politiky, budeme sa musieť sústrediť predovšetkým na niektoré konkrétne otázky, ktoré súvisia so záujmami, s vážnymi záujmami všetkých člen, krajín, ktoré sú okolo Čierneho mora. Dovolte, aby som sa sústredil na jednu z nich. Čierne more je skutočne veľmi nebezpečný priestor. Častokrát sú tam veľké nehody na mori Napríklad včera holandská loď narazila do lode zo Sierra Leone a loď sa potopila hneď. Štyria ľudia boli zachránení, dvaja ešte, dvaja ešte sú pohrešovaní. Čo je dôležité, že musíme mať určitú, v tejto správe ko, určitý separátny odsek. Myslím si, že to je v prospech všetkých tých krajín a ja som predložil pozmeňovací návrh, kde sa kladie dôraz na takúto zmenu. Dúfam, že ma pán spravodajca podporí. Ja apelujem na to, aby sme sa sústredili na tie otázky, ktoré by boli v záujme všetkých krajín na to, aby spolupracovali. Samozrejme za podpory Európskej únie. Pán Schulz pán predseda, e, Černomorská stratégia je niečím, o čom sme už vydatne hovorili a našli sme určité styčné body a preto by som sa chcel teraz sústrediť na určité pozmeňujúce návrhy a chcel by som sa pánovi Horegánovi, spravodajcovi, poďakovať za e, to, že hodnotí naše pozmeňujúce návrhy ako konstruktívne a zdá sa, že ich zapracoval do správy. Podľa mňa je dôležité, aby sme financovali menšie rozvojové projekty. Musíme zabezpečiť práve toto, projekty people to people, aby sme mohli posilniť e, mimovládne organizácie, teda organizácie občianskej spoločnosti, ktoré budú schopné implementovať túto černomorskú stratégiu. A aby sme tie konflikty, ktoré ešte nie sú vyriešené, aby sme ich mali v kontexte systému včasného var- varovania, aby sme predišli k nejakým eskaláciám týchto konfliktov. A to isté platí aj na dopad konkurujúcich projektov v infraštruktúry v oblasti energetiky, poviem Zaustream a Nabuko, čiže treba pozrieť na to, aký to bude mať dopad. A chcel by som povedať, že tie siete, ktoré už máme, by sme mali stabi- stabilizovať. Treba podporiť aj spoluprácu v akademickej oblasti, študentskej oblasti a mali by sme mať aj inštitút pre túto oblasť Černomorskú oblasť. Ak sa takéto pozmeňujúce návrhy zapracujú do správy formou akceptovateľnou, tak potom skutočne e, bude toto smerovanie správy to správne. Merci, uh, monsieur Sivič. Pán Sivič. Ďakujem pekne. Dámy a páni, keď počúvam túto diskusiu, tak by som chcel povedať, že nejde o prvú diskusiu, ktorá sa týka Černomorskej oblasti. Venujeme sa tu viacerým otázkam, ktoré sú dosť komplikované. Je to dosť komplikovaný región a je pochopiteľné, že správa je skutočne všeobecná a ukazuje to, že Európska únia nie je schopná vyriešiť všetky problémy v tejto oblasti. Dovolte, aby som upriamil vašu pozornosť ešte na iné elementy, ktoré nie sú uvedené v tejto správe. Podľa mňa je veľmi dôležité vytvoriť určité prepojenia s krajinami e, z Černomorskej oblasti. Tu je tu konkrétne medziparlamentnú spoluprácu je to inštitúcia, ktorá sa nazýva Medziparlamentné zhromaždenie e, Černomorskej oblasti. A toto je organizácia, ktorá má určité, čo ty teraz, ako by som to konkrétne povedal, aby to bolo správne vyjadrené. Ide tu určité charakteristiky, e, že uvažovanie tejto organizácii ako keby odzrkadľovalo zmýšľanie z času e, Sovietskeho zväzu. Táto organizácia má veľký záujem o spoluprácu s Európskym parlamentom a ešte stále sa nám nepodarilo e, odpovedať na určité, na určité snahy vytvoriť ad hoc spoluprácu s touto inštitúciou a e, požiadal som sa o slovo preto, že som pred pár rokmi bol zodpovedný za kontakty s touto organizáciou a z toho, čo viem, za posledné roky sa v tejto organizácii veľa toho nezmenilo. Zdá sa, že musíme ešte v tejto oblasti dobehnúť nejaké zameškané veci a mali by sme začať spoluprácu. Čiže síce budeme hovoriť o určitých témach, ale zdá sa, že v skutočnosti sa to nejako neodzrkadlí. Merci, monsieur Weigel. Ďakujem pekne, pán Weigl. Ďakujem pekne. No ja si myslím, že v názve tohto dokumentu je už povedané všetko. Hovoríme tu o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora. Ide tu o oblasť, kde Európska únia urgentne potrebuje e, skutočne hĺbkovú a diverzifikovanú stratégiu. To je jediný spôsob, ako môžeme začleniť e, Černomorskú oblasť do súčasti Európy alebo do sveta, kde môže zohrávať Európska únia aktívnu úlohu, úlohu, ktorá by bola v prospech Európskej spolu, teda úlohu, ktorá by bola v prospech Európskej únie a v prospech tejto oblasti. Našou úlohou je, alebo tá naša úloha je možno jednoduchšia ako v ostatných častiach sveta, pretože tri členské štáty sú dobre oboznámené s touto oblasťou, majú interinstitucionálne prepojenia a môžu nám pomôcť vo dosiahnutí nášho spoločného cieľa, to znamená hĺbková integrácia tohto regiónu do oblasti spoločných hodnot, mieru a rešpektovania ľudských práv a slobôd. Myslím si, že e, boli tu veci, ktoré sú v správe veľmi dobre podchytené. Táto oblasť nie je hospodárskou alebo ekonomickým projektom, produktom Európskej únie. Nemáme záujem o tento región a túto oblasť, pretože by sme mali nejaké ekonomické, hospodárske záujmy, teda čisto ekonomické. To, čo sa, o čo sa usilujeme, je šíriť naše spoločné hodnoty aj v rámci tejto oblasti. Preto sa domnievam, že je veľmi dôležité, aby táto oblasť a krajiny v tejto oblasti mohli prispieť k vyriešeniu medzinárodných konfliktov a problémov. Predovšetkým, ak hovoríme o tých problémoch, ktoré sa dajú vyriešiť iba za pomoci regionálnych krajín. Takisto by som chcel poukázať na ďalší problém, možno nejde ani tak o problém, ide o niečo, čo tu nie je. Je tu interkultúrny a internáboženský dialog, ktorý tu absentuje, tento by sa mal rozvinúť. Takýto dialog by mohol byť modelom spolupráce aj pre iné krajiny. Súhlasím s pánom Kazakom, ktorý povedal, že e, liberalizácia vízového režimu a zjednodušenie tohto režimu je niečím, čo by mohlo zlepšiť demokratické procesy v tejto oblasti. Liberalizácia vízového styku je tým, čo by mohlo túto krajinu a tieto krajiny tejto oblasti priblížiť k európskym hodnotám. A ešte na, posledná poznámka, ak smiem. Tento, táto regionálna iniciatíva by mala reflektovať naše hodnoty, predovšetkým hodnoty, ktoré súvisia s právnym štátom, rešpektovaním medzinárodného práva, rešpektovaním ľudských práv, vrátane slobody prejavu a médií. Ďakujem. Monsieur le rapporteur, monsieur Unguria. Pán spravodajca, pán Ungureanu, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočul som si veľa komentárov a chcem sa poďakovať za výborné pripomienky a za výbornú diskusiu. Začnem tým, čo povedal pán Kazak. Tie dokumenty, ktoré ste spomínali, áno, áno, tie sa budeme snažiť využiť. Ja akceptujem vaše komentáre ktoré sa týkajú prepojenia s Dunajským priestorom a kde ide aj o významný charakter, význam, význam celkový projektu Nabuko a ďalšie veci. Potom pani Kopa hovorila o ľudských právach, toto je veľmi dôležité, budem sa snažiť to viac zdôrazniť. Potom veľmi zásadné stanovisko predniesol náš kolega, pán Severin. A to je veľmi zásadné pre celú diskusiu. Ak hovoríme o trojuholníku Európska únia, Rusko, Turecko, ja si myslím, že Rusko a Turecko, to sú tie veľké mocnosti v regióne. Podľa môjho názoru sú to zároveň aj dva problémy regiónu. Nechcem spochybňovať, že by európsky prístup nemohol uľahčiť celú situáciu v regióne. Dôležité je, aby aj Rusko a Turecko spolupracovali. Z psychologického hľadiska si kladím otázku, či ďalšie štáty sa nebudú cítiť nejako zatlačené do úzadia, keď sa budú formalizovať nejakým spôsobom vzťahy s Tureckom a s Ruskom. Súhlasím s pánom Severinom, že región Černého mora, že to je veľmi dôležitý región. Potom sa spomínala Stredomorská únia. Zatiaľ to nie je nejaký veľký úspech. Uvidíme. A ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, sa týka toho, že si myslím, že nemôžeme sa vrútiť do Čiernomorskej únie bez toho, aby sme nemali nejakú jasnú predstavu o tom, čo chceme v tejto oblasti. Myslím si, že toto nám stále chýba. Černomorská synergia to nedostačuje, treba mať celý koncept potom pán Kirilov sa vyjadroval k otázkam námornej bezpečnosti. Myslím si, že jeho pozmeňujúce návrhy v tejto súvislosti sú vynikajúce. A súhlasím s pánom Šulcom, ktorý hovoril, že dôležité je mať rozvojové projekty. Ak sa nemýlim, pán Sivieč hovoril o medziparlamentnej spolupráci To je zaujímavá myšlienka. A ak to tak je, tak tieto myšlienky môžeme zakomponovať do úvodného ustanovenia 7. Chcel by som sa poďakovať pánovi Vajglovi za hodnotné pripomienky. Skutočne odzrkadľujú tú realitu v regióne, že jednoducho ten prístup Čier, v oblasti Černého mora, moru je taký, aký je, také východisko. A áno, som otvorený vášmu návrhu, ktorý sa týka zlepšenia vízových vzťahov so štátmi v oblasti Černého mora. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozornosť. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ja by som chcel pripomenúť, že hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 9. decembra. Ďalší bod v rámci nášho programu sa týka Líbie. Spravodajkynia pani Gomeš k nám príde, ale zase až o 5 minút, asi o 16.30. Takže ja by som navrhoval, že sme si na, na chvíľku prerušili našu schôdzu.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 Voilà, nous reprenons la, la séance. Madame Gomez vient de nous rejoindre. Pokračujeme v našej schôdzi. Pani Gomeš už prišla medzi nás a hneď vám dávam aj slovo. Ah. Merci, monsieur le président. Uh, I... Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi vďačná za to, že vy ako aj kolegovia ste počkali. Mm, natáčali sme určitý televízny program, to ma zdržalo Chcela by som povedať, že ten návrh, tie odporúčania, o ktorých máme diskutovať samozrejme, a musím povedať, že sa teším na príspevok tieňových spravodajcov. Povedzme si, čo chceme dosiahnuť. Chceme ovplyvniť rokovania, ktoré už vlastne prebiehajú medzi komisiou a líbyskými orgánmi, kde ide o naplnenie mandátu, ktorý sme zatiaľ ešte nevideli ako parlament, aj napriek Lisabonskej zmluve, napriek opakovaným požiadavkám. Bolo mi povedané, že čoskoro sa príjme rozhodnutie, ale v skutočnosti už zatiaľ sme to nevideli. Takže veľa nevieme o mandáte a to vieme iba, proste, iba z našich kontaktov s libyskými orgánmi. A ja som prišla s tým návrhom odporúčaní, kde som sa opierala o to, čo som sa dozvedela. Spolupracovala som s kolegami, ktorí navštívili Líbiu, ako aj štáty Magrebu. To bolo na začiatku novembra. Delegáciu bol pán Panceri. Som si istá, že Antonio nám povie viac Musím povedať, že začínalo sa to tak zložito. Tam sme mali veľmi informatívne stretnutia, mali sme dobré diskusie. Musím povedať, že my sme boli vždy otvorení, o čo tu teda išlo. Ide o to, že Európska únia a Európsky parlament mm, musí rozvíjať vzťahy aj s Líbiou. Máme to už určité vzťahy na úrovni členských štátov a musíme to, tomto pokračovať aj na úrovni EÚ. O čo to vlastne ide v rámci vzťahov medzi Líbiou a EÚ? Má to veľký dopad, ovplyvňuje to našu energetickú bezpečnosť, týka sa to aj kontroly e, prílivu utečencov, týka sa to aj utečencov, uchádzačov o azyl. Ide o to, že snažíme sa pomôcť Líbii a regiónu ako celému, snažíme sa riešiť dopady rozličných kríz, ktoré sa budú ešte zhoršovať v rámci vplyvov klimatických zmien. Ide tu o štát, a snažím sa to povedať veľmi otvorene, je to tak uvedené v tom návrhu odporúčaní. Je to teda veľmi špecifický štát, je to jasná diktatúra, ale napriek tomu vedú s nami diskusie. Podpísali dohody s niektorými našimi členskými štátmi, napríklad s Talianskom a Francúzskom. Majú intenzívne vzťahy s inými štátmi, ako napríklad s Maltou. Preto jednoducho nemôžeme to prerušiť a nesmieme predsierať, že Líbia neexistuje, existuje a je dôležitá napríklad aj pre našu bezpečnosť a z hľadiska ďalších aspektov, ktoré sú pre nás dôležité. Samozrejme, dôležité je mať tie správne požiadavky, tie správne podmienky. A ja som mala pocit, že Líbičania v celku chceli počúvať, čo im hovoríme. Okrem toho je tu ešte ďalšia vec. Je tu určitá vec, že musíme presvedčiť radu, aby, skonč, aby, aby nerozvíjali ďalej tú požiadavku, ktorá sa týka readmisnej dohody s Líbiou. Nie len preto, že Líbičania by to neposkytli. Oni vedia, že Turecko a Maroko majú aký postoj a okrem toho, aby sme spochybňovali naše vlastné princípy v oblasti ľudských práv. Ako môžeme požadovať riad, riad misiu pre migrantov zo štátov, kde sa uplatňuje teraz smrti, kde nie je právny štát, kde vládne iba jedna osoba a kde sú mnohé ďalšie problémy. Ďalší prvok je požiadavka že Líbia podpíše a bude ratifikovať a bude súhlasiť s právnou prítomnosťou UNHCR. Toto je záruka pre správny screening migrantov a utečencov. A vieme, že je tu mnoho takýchto ľudí v Líbii, UNHCR už dlho rokov pôsobí v Líbii a nemali právny status. Tie diskusie, ktoré sme mali s libyskými orgánmi, naznačujú, že ich prítomnosť je akceptovateľná a že ich pôsobenie sa ešte posilní, ak budú mať právne postavenie, právne, právne postavenie. Dôležité je, že začnú rokovanie medzi UNHCR a Líbiou. Ja som sa stretla s vysokým predstaviteľom UNHCR a o tejto osoby viem, že zatiaľ tie rokovania sa nezačali. To je veľmi zásadné. Myslím si, že toto je veľmi dôležité pre nás. Musíme si uvedomiť, či chceme mať spoluprácu bez toho, že oni nemajú ešte právny rámec pre tú organizáciu Líbia je signatárom Africkej únie a dohody, ktorá sa týka utečencov, takže musí spolupracovať s UNHCR a musí chrániť utečencov. To je veľmi zásadné. A potom sú tam ešte ďalšie požiadavky, ktoré sa týkajú ľudských práv. Myslím si, že tieto požiadavky sú na mieste, nesieme mať ale ilúziu, že to splnia, a určite zatiaľ nie, ale náš tlak je veľmi dôležitý, musíme požadovať reformy. A dozvedeli sa, že sú tam určité interné sily, obchodníci, biznismeni, ktorí pož- toto požadujú. To znamená, že musíme požadovať reformy v tejto oblasti. Vieme, že veľmi zásadné pre Líbiu je otázka víz. Naše členské štáty, aspoň teda väčšina z nich, nechcú zmeniť ten vízový systém, ktorý je veľmi prísny. Samozrejme, možné vykonať určité zlepšenia, ktoré sa týkajú lehôd pre obdržanie víz. Toto je to, čo požadujeme od našich orgánov. To je taký pozitívny duch. Dovolte by som ešte povedala, že Libíčania na začiatku boli veľmi takí opatrní, podozrievajú voči EÚ. Ich názor sa zmenil a tak vďaka tým dobrým výsledkom a vďaka toho, že tu bengalský akčný plán. S tým prišla svoj času komisárka Ferrero Waldner, keď sa vyjednávalo prepustenie piatich bulharských eh, zdravotných sestier a jedného palestinského lekára. Či si spomínate na ten prípad s obeťami HIV. To bol plán, ktorý fungoval veľmi dobre. Líbíčania skutočne si vážia to úsilie, ktoré vykonala Európska únia a teraz očakávajú, aby sme túto spoluprácu rozšírili, aby, sme, aby sa to týkalo ďalších infekčných chorôb, čo je veľmi zásadné. Nechcem hovoriť o nejakých detailoch, text máte k dispozícii. Pokúsila som sa dosť, aby to bolo vyvážené. Výsledok e, nemá odrádzať Líbiu, a tak ďalej konal. Musíme si uvedomiť, že jedna petina obyvateľov Libie sú cudzinci, sú migranti. Líbia zatiaľ neakceptuje žiaden status pre týchto ľudí ani ako tzv. gastarbajtri. Oni označujú migrantov ako aty, to ich slovo znamená otrok. Myslím si, že to už vypovedá o mnohom. Preto je dôležité viesť rokovania s Líbiou, aby sa dosiahol výsledok. Nede o to, aby sa tí ľudia nejako vrátili, alebo aby sme sa my stiali. Dôležité je e, vyvíjať tlak na Líbiu a výsledkom to všetko je text, ktorý máte pred sebou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Musíme e, skončiť túto časť chodzov 17.15. Musíme na to myslieť. Mám tu štyroch rečníkov. A jednoducho musíte byť stručný, máme obmedzený čas. A teraz dostane slovo pán Panceri, nech sa páči. Grazie, molto brevemente, io concordo. Ďakujem pekne, iba stručne, pán predseda. Ja môžem súhlasiť s pani Gomeš. Je skutočne veľmi dôležité, aby sme pôsobili v Líbii, aby sme rozvíjali tie dôležité témy. Je to dobrý partner na rokovaní, rokovanie otázka o terorizme, bezpečnosti, migrácii, alebo aj napríklad o diskusii o bezpečnosti v zdravotníctve. A samozrejme tým, že máme Lisabonskú zmluvu, my ako parlament môžeme zohrávať dôležitejšiu úlohu. Môžeme byť zásadným partnerom v rámci politiky spolupráce a samozrejme nesmieme podlahnúť tlaku zo strany Kadáfiho. Bolo by nesprávne, keby sme podcenili, aká explozívna je situácia v Líbii. vypracuje sa dohoda medzi EÚ a Líbiou, teraz prebieha záverečná fáza, preto je dôležitý ten obsah. Podľa mňa je možné dosiahnuť pokrok. Predovšetkým, čo sa týka ženevskej dohody a čo sa týka opätovného otvorenia úradu Červeného kríža. Potom sú tu ešte ďalšie veci. Poprvé, samozrejme, v prípade tohoto štátu ide o diktatúru, ale možno to nemusíme uviezť do odporúčaní, ináč si myslím, že by to nebolo veľmi šťastné. Možno by bolo lepšie uviezť tam nie, nie demokraticky. Potom dôležité je sa zamerať viac na aspekt zdravia. To, čo sme videli, že je tam zdravotnícke centrum, ktoré funguje, ale skutočne e, aktivita je obmedzená je tam množstvo infekčných ochorení, proti ktorým oni bojujú a jednoducho sa nesmieme zatvárať oči pre touto tému. Týka sa to mnohých pristahovalcov. Jednoducho je neakceptovateľné, aby povedali, ale však čo, oni pôjdu ďalej do Európy, tam sa o nich postarajú. Takže otázka zdravia je veľmi dôležitá v rámci vzťahov medzi EÚ a Líbiou a v rámci bilaterálnych vzťahov to platí rovnako. Ďakujem pekne, to som chcel povedať. Ďakujem pekne, pán Kasulides. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som sa chcel poďakovať pani Gomeš za úsilie a za to, ako nám prezentovala svoje dnešné návrhy. Po väčšine prípadov ja s ňou súhlasím. Ja súhlasím aj s tým, že je nutné s nimi rokovať o ľudských právach UNHCR, o energetike, o treste smrti a tak ďalej. Ale obávam sa, že nezhodneme sa vôbec oblasti toho, čo odporučiť komisie, e, čo sa týka, aby, keď budeme žiadať, aby sa ukončili rokovania z Líbiou o readmisii, aby sa to odpojilo od iných otázok. Poprvé, pán predseda, nerozumiem, prečo bolo také naliehavé otvoriť túto otázku a prečo sa to chce riešiť tak rýchlo, keď vieme, že januárové rokovania s komisiou nebudú rozhodne posledné. Budú tam ďalšie kola, v roku 2011 budú ďalšie rokovania a keď si pozrieme tie zložité aspekty rokovania, tie by sa nemali týkať readmisie. Aj keď Líbia ochotná uzavrieť readmisnú dohodu, ktorá by sa týkala ich ob- štátnych občanov, odmieta preberať zodpovednosť za štátnych príslušníkov tretich štátov. To sa týka vlastne aj ďalších štátov v oblasti Stredozemného mora. Komisia nie je vôbec optimistom, že by e, Líbia čoskoro zmenila stanovisko. Ale možno to nastane v neskoršej etape, keď ostanú už iba tie zložité otázky na záver rokovaní. Ja si myslím, že toto nie je ani tak odmietanie Líbie, že nechcú hovoriť o tretích e, príslušníkov príslušníkoch, príslušníkoch štátov, týka sa to aj Maroka. Jednoducho ide o to, že protestujú, že ten režim uľahčenia vízovej politiky, čo sa má týkať susedných štátov EÚ, tak oni majú pocit, že to dochádza k diskriminácii, tu dochádza k tak povediať diskriminácii juhu. Uľahčenie výživového režimu, režimu to neznamená odstránenie víz, sú tu určité kategórie a, kom, a rada to hodnotila. Líbia bola označená radou ako dôležitý zdroj prúdov pristiavalcov do EÚ. To isté sa týka aj Turecka. Na júnovom samite boli tieto dva štáty vyslovene spomenuté, takže to nie je otázka Turecka, že by nemali dohodu a že preto by Libia nemala mať. Volta is the country with the, who accepts the... Potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka Malty. Oni, je to malý štát, ktorý musí prijímať veľké množstva pristahovalcov, čo jednoducho nemôžu zvládať a pre nich je to okrem toho aj demografický problém. No a potom Taliansko. Taliansko v roku 2008 uzavrela priateľskú dohodu, ktorá viedla k tomu, že z Líbie začal do Európy chyť menej pristiavalcov. Ale nemyslím si, že to by zodpovedalo tým našim obavám. Tu ide o ľudské práva. A preto ja požadujem, aby sa teraz ukončili do e, rokovania o readmisnej dohode Jednoducho bol by to nedobrý príklad pre ďalšie štáty v oblasti Sredomného mora a zároveň si myslím, že táto téma by sa mala riešiť všeobecne v kontexte Stredomorskej únie, lebo takto malo byť v začiatku. Mala sa uzavrieť readmisná dohoda so všetkými štátmi eh, v oblasti Stredozemného mora. Keď hovorím o readmisii, nehovorím o uchádzačoch o azyl, nie o utečencoch, ani o ľudí, ľuďoch, ktorí sú pod medzinárodnou ochranou. Tu ide o ilegálnych pristahovalcov. Samozrejme musíme si byť vedomi toho, že keď je tam riziko, neľudské zaobchádzanie, mučenia alebo trestu smrti, tak jednoducho mali by spadať pod pravidlo non-refoulement. Ďakujem pekne. Merci. Euh, Madame Flotre. Ďakujem pekne. Teraz pani Flotr. Merci à l'avance, monsieur le président, pour la gestion euh, très... Ďakujem, pán predseda, že dávate takú slobodu nám pri našich prejavoch. podporujem prístup pani Gomez. I ja som toho názoru, že pre našich poslancov by bolo oveľa jednoduchšie tie rozhodujúce body rokovacieho mandátu e, rady a komisie riešiť. Text ale nemáme. Text podľa Lisabonskej zmluvy máme vidieť, takže od začiatku treba jasne povedať, ešte kým prejdeme k obsahovej diskusii. Ešte dve veci, ktoré e, pomenovali predrečníci, snáď je tu určité nepochopenie. Nemyslím si, že choroby e, e, v Líbii prichádzajú od cudzincov, od migrantov v krajine. Vezmime si len príklad bulharských e, sestričiek. A svojho času roku 2005 sa v Líbii, keď som tam bola, hovoril, že je tam veľa eh, migrantov, pre, pri 5 miliónoch obyvateľov je to, sú to 2 milióny. Taký pomer si ťažko predstaviť, ale už tam sa hovorilo, že pristahovalci prinášajú choroby, 80 Trestných činov páchajú tiež oni. Líbyjské orgány povedali, a že nie je tomu predsa tak, že by sme my, európsky poslanci, také, čo si tvrdili. Musíme to ale vnímať tak, že rasizmus, diskriminácia, to, čo povedala pani e, Gomez, je veľký problém a to by snad malo v texte odznieť jasnejšie, pretože tento rasizmus voči čiernym je tu naozaj veľmi e, flagrantný. Ďalej ochrana azilantov, tí, ktorí tam sú, sú chcú pracovať, ekonomickí migranti, to hovoria aj orgány v Líbii, ale je tu ešte všeličo iné vo vzduchu, najnovšie problémy s Eritrejcami, ktorí tu síce chcú e, pracovať, to však neznamená, že by nemali medzinárodnú ochranu. Musia však prejsť určitými preverovacími procesmi. Je tam červený kríž, ale to neznamená, že by tam boli hneď aj e, správne postupy, ktoré by umožňovali e, azyl. To treba povedať. A ďalej potom, čo by sa tu urobiť dalo, je to, a to e, tam smerujú aj naše pozmeňujúce návrhy, že tento dialog by mal byť sprevádzaný všeobecným zlepšením právneho štátu a ľudských práv v Líbii. Pani Gomeš to bola, už povedala, e, Líbia je diktatúra a to znamená, že vlastne neexistujú príslušné občia, e, občiansko, alebo teda e, inštitúcie občianskej spoločnosti, aby sa dala odhadnúť tá spolupráca s orgánmi, ak mám byť teda špecifická, na zasadnutí tieňových spravodajcov zajtra, o tom ešte budeme hovoriť. Chcela by som, aby sme boli precíznejší, nielen povzbudzujeme a tak ďalej a tak ďalej, ale treba určitých ve- určité veci povedať aj celkom jasne, aby sa naozaj dala pripraviť spolupráca. Nech sa páči ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda, ja tiež súhlasím s tým, e, že netreba opakovať spomenuté, len e, predložím zo pár malých pozmenujúcich návrhov. Ja sama som e, dlho žila v autokratickom režime, takže rozumiem, aké zložité pre, je pre EÚ rozvíjať vzťahy v takejto krajine, ako je Líbia, a jedna z vecí, ktorú by sme určite mali e, brať vážne, je vytvorenie e, dele, delegácie EÚ v Tripolise. Ak to myslíme vážne s tými e, blízkymi, úzkými vzťahmi a ich, a, a ich chceme ovplyvňovať za našu stranu, tak by sme naozaj mali byť v stave žiadať vytvorenie takéhejto misie a ďalšia vec, e, podľa mňa je veľmi dôležité, ak libijská strana chce spolupracovať a rozvíjať vzťahy z EÚ, mali by sa zúčastňovať na aktivitách Stredomorskej únie. Toto by tu malo veľmi jasne odznieť a takisto potom moratórium na trest smrti a ďalšie ľudskoprávne a demokratické a aspekty, treba o nich jasne a výrazne hovoriť, aby sme neskôr mohli tieto návrhy ešte zdôrazniť. Ďakujem, ďakujeme aj za to, že ste rešpektovali vyhradený e, čas. Poslední dvaja rečníci, prvým je pán Mauro. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať pani Gomeš. Ona totiž hovorí o dvoch veľmi dôležitých veciach. Už som povedal, že e, tu odzneli dva veľmi dôležité aspekty. V prvom rade skutočnosť, že Európska únia naozaj musí zohrávať tú úlohu, ktorú momentálne vyplňajú viaceré národné dohody. Moja krajina má dohodu s e, Libiou, ale to, túto úlohu by mala vlastne e, riešiť alebo preberať Európska únia. Nemôžeme dovoliť, aby tu e, bol ten, aby sa zastavil tok pristahovalcov. Je to veľmi, veľmi e, zložitý proces. Sú tu určité témy, ktoré potom riešim pozmeňujúcimi návrhmi. A treba si uvedomiť, že určité otázky nám pomôžu zamerať sa na osobitnú situáciu Libie. Je pravdou, že Taliansko prededávnom vytvorilo špeciálnu dohodu ale to bolo v roku 2008 a e, dohody sú ďaleko siahle. Nie sú nie, niečím, čo by na určitú dobu viazali určitú vládu. To je postup, ktorý, chceli, ktorý prijali viaceré talianské e, vlády, pretože aj postup EÚ by mal byť v súlade s UNHCR nejde to o to predsedníctvo toho výboru zo strany Lívie, musíme nájsť určitý spôsob eh, eh, zamerania pozmeňujúcich návrhov práve na túto otázku a to takým spôsobom, ktorý bude vyhovať aj spravodajkyni. Ďakujeme teraz pán Sala Franka. Ďakujem, pán predseda, len veľmi dva krátke komentáre. Jeden procedurálny a jeden taký k veci Rád by som poblaželal pani Gomez k vynikajúcej práci na návrhu uznesenia. Pán Mauro povedal, že ide o osobitný prípad, krajina, ktorá má taký osobitný e, typ režimu. Chcel by som, pán predseda, téme oznámiť, že predseda našej skupiny veľmi jasne povedal, aká je naša pozícia Máte našu plnú podporu. Pani Gomez, je tu čosi, čo by som od vás rád počul. A to je po zastavenie e, dohody o readmisii. Je to veľmi citlivá otázka. Hovorilo sa o takýchto otázkach už v minulosti. Viaceré výbory krajinu navštívili. Čo treba robiť je politika, ktorá nebude diskriminačná Súhlasím s predrečníkmi. Pán Panceri hovoril v tomto zmysle. Ak chceme robiť reálnu politiku, tak musíme, musíme eh, riešiť veci v teréne. Pani Gomez, pozrite sa prosím na to, ako by ste mohli eh, formulovať vašu, vaše uznesenie tak, aby bola kompatibilná eh, s dohodou o readmisii, ktorú Európa a mnohé ďalšie krajiny budú chcieť podporiť. Nechcem komplikovať e, ten váš harmonogram, vôbec nie, pani Gomeš, ale náš tieňový spravodajca, možno, že on by o tom vedel povedať najlepšie, ale pokiaľ ide o lehotu pre podávanie pozmeňujúcich návrhov, tak nie je veľmi dobrá. Nemáme e, veľa času. Sám nebudem prekladať pozmeňujúce návrhy. Ja nechcem veci komplikovať, ale určite dúfam, že spravodajkyňa bude naklonená dobrému preskúmaniu. Ďakujem vám každopádne za vašu prácu. Ďakujem. Pripomínam vám, že e, dátum podáva, na, lehota na podávanie e, je 2. december. Ešte pani e, Gomez. Chcem poďakovať za všetky príspevky kolegov. Pán predseda, súhlasím s tým, že základné spor je, sa týka zmluvy o readmisii, o tom sa ale dáva e, hovoriť. Ale ďalšie aspekty preberieme na stretnutí tieňových zajtra. Prečo je tento kalendár taký súrny? Nuž, nejde len o spravu, musím povedať. Ide o to, že my už teraz, kým sa predloží e, tá dohoda, že my už teraz chceme čosi povedať, aby sme mali určitý vplyv. Posledné kolorokovanie sa uskutoční v januári, preto chceme my byť rýchli aby sme to mohli prijať ešte v januárovom pléne. To je však samozrejme rozhodnutie, ktoré je na kolegoch a na skupinách. Ja som si odviedla svoju prácu, predložila to. So, vše, so všetkými som chcela hovoriť, ale ak to nepôjde začiatkom januára v poriadku, musím pri povedať, že si ani nemyslím, že by sa všetko do konca januára e, vyjednalo zo strany komisie. Ale v poriadku, tak toto avizovali. To, že je to k dispozícii a že, že je to predložené a že o tom chceme diskutovať, to nie je e, veľmi zlé, pretože o tom už môžeme aspoň e, mať na to určitý prvý vplyv. Takže lehota do 2. decembra predkladanie pozmeňujúci návrhov prijatie 9. december. Ak teda ovšem z politických dôvodov e, tento termín nebude zmenený. Takže toľko k tomuto bodu a tým prerušujeme teraz nakrátko zasadnutie a verejnosť by som poprosil, aby opustila sál, sálu a my budeme eh, ďalej rokovať bez prítomnosti verejnosti.